Elnök! Good afternoon, Dobré popoludne, dámy a páni, prajem. Protokol zo včerajšieho zasadnutia je k dispozícii. Má niekto k nemu nejaké poznámky k tejto zápisnici z posledného zasadnutia, ak tomu tak nie je. Považujeme ich za prijaté. Ďalší bod na programe sú rozpravy k naliehavým otázkam pri porušovaní ľudských práv. Prvá vec, o ktorej budeme diskutovať, je situácia v Džibutsku. Dám slovo pánu Tanokovi na dve minúty. Vážený pán predseda, tých zo pár členov, ktorí boli možno v Džibutsku, členov tohto parlamentu, ja by som mohol povedať, že ja som tam bol a neviem, či by sa to dalo odporúčať, pretože je tam úžasná kombinácia francúzskej a somalskej kuchyne a e, kultúry na pobreží Červeného mora, ale sú tu aj závažné nedostatky pri e, správe vecí verejných. Je tam autoritatívna vláda, často sa potláčajú ľudské práva a obmedzuje sa práca občianskej spoločnosti a politických oponentov. V mojej úlohe ako spravodajca pre e, Africký roh mi bolo vždy jasné, že tento región e, prosperity, stability a ďalších žiaducich aspektov sa nevyvinie len tak, že sa musia dodržiavať predovšetkým ľudské práva a vláda zákona. Nedávne voľby preukázali, že je tu možno volebný podvod, e, použilo sa násilie voči e, demonstrujúcim a je asi 60 politických oponentov vo väzení. Pozorovatelia týchto volieb v Džibutsku, ktoré sa konali vo februári, a tvrdia, že boli transparentné, a dokonca to boli prvé voľby, ktoré pripustili vôbec opozičných kandidátov, ako keby sme to mali oslabovať. Dobre, je to krok do budúcnosti, kedy džibutské orgány sa dúfajme zaviažu k ďalším pozitívnym zmenám. Džibutsko je malý štát, mohol by prekvitať a po, e, zasluhuje si našu plnú podporu nás Európskej únie, pretože sa snaží bojovať proti terorizmu a námornému pirátsku. Sú tam základne z e, Japonska Eh, Atalanta, CSDP, misie z Ameriky a Európy. Sú tam eh, prístavy, ktoré sú pre západný svet dôležité, takže potrebujeme vyvinúť eh, diplomatický tlak, aby sa oslobodili politickí disidenti a aby sa zvýšilo demokratické zaangažovanie sa. Pri Somalsku, ako priateľ Somalska je Džibutsko, Mm, stabil, zónou stability. Je tam aj italianský vplyv. Ja dúfam, že Somaliland a Somalsko spolu s Džibutskom budú bezpečné, nezávislé národné štáty a urobme všetko, čo je v našej moci, aby sme krajinám tohto regiónu pomohli naozaj sa stať takouto zónou prosperity a slobody. Ďakujem a teraz Kiel Pani Kiel Nielsen na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Akýkoľvek politický a sociálny odpor je kriminalizovaný v Džibuti. Znásilňovanie žien zo strany armády od 90. rokov ani nie je tu žiadne ministerstvo na podporu žien, žiadna politická strana E, pravidelne sú obťažovaní e, obhajovateľe ľudských práv. Džibuti e, je znásilnenie považované za vojnovú zbraň, aby sa zničila identita komunít. V mierovej zmluve z 94. z 2001 sexuálne násilie nemalo žiadne svoje miesto, zabraňuje to akémukoľvek národnému zmiereniu. Uznesenie Bezpečnostnej rady z minulého týždňa E, schválené tu na tejto pôde, vyzýva členské štáty, aby sexuálne zločiny zakotvili do národnej legislatívy, aby tieto činy mohli byť potrestané. Beztrestnosť v Džibuti stále vládne. Uh, Kroky sú známe, chýba skutočná politická vôľa. Ženy napriek represiám a hambe, ktorej sú vystavované, majú odvahu sťažovať sa veľmi často zbytočne, pretože sťažnosti väčšinou sú namierené proti vojakom a nemajú žiadne následné kroky. My musíme pomôcť odsúdiť autorov týchto zločinov. Nič nie je horšie pre tieto ženy obete ako zabranenie prístupu k spravodlivosti. Bez spravodlivosti nie nie je možná žiadna náprava. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Preda, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Djibouti je dôležitý spojenec Európskej únie a ich členským, členských štátov v boji proti terorizmu a piratstvu na mori v africkom rohu. Situácia v tejto krajine sa mm, stretáva s e, ľahostajnosťou medzinárodného spoločenstva. Je pravda, že situácia v tejto krajine, kde reportéri e, bez hraníc hovoria, že toto je taká čierna diera, nie sú tam žiadne informácie, ale nemôžeme informovať, nemôžeme ignorovať to, čo sa deje v Džibuti v posledných mesiacoch, následne po parlamentných voľbách 22. februára čo mal by, malo byť krokom vpred e, na demokratickej ceste Džibuti, opozícia poprvýkrát mala byť súčasťou koalície, eh, odkedy Ismail Omar guelleh začal svoj mandát, viedlo v podstate k veľmi eh, zlému posunu. Sporné výsledky spochybňované opozíciou viedli k demonštráciám, ktoré boli násilne potlačené a boli tu aj súdne rozsudky, teda rozsudky proti členom opozície. Ďalej, eh, nezverejňujú sa výsledky volieb volebno, volebnou kanceláriou. Čiže toto viedlo k podozreniach. Minulý týždeň sloboda prejavu, tá je tiež veľmi krehká v tejto krajine, sa ďalej zhoršila. Ešte viacej novinárov e, bolo odsúdených a uväznených. Európsky parlament by mal e, vyslať jasné posolstvo, vyzvať džibutské orgány, aby prestali potlačať opozíciu, aby oslobodili politických väzňov a začali skutočný dialog s opozíciou preto, aby sa vyhli kríze. Toto bol prísľub e, prezidenta Gala z, minulý, z minulého týždňa. Európska únia by mala spolupracovať e, v regionálnych projektoch a s regionálnymi organizáciami na dosiahnutie tohto cieľa a dobré vzťahy z Džibuty by mali byť využité na dlhodobé politické reformy. Ďakujem. Ďalší rečník, Pani Veržia, nie, prepačte. Pán Takula má slovo. Ďakujem, pán predseda. Situácia v Džibuti je veľmi vážna, keď teda premýšľame, ako ovplyvniť africký roh aby sa situácia zmenila. Vieme, aká je hlavná úloha EÚ prinášať demokraciu, ľudské práva, slobodu prejavu. Toto sú hodnoty, na ktorých je založená Európa a ktoré sú dôležité pre členské štáty. Tieto hodnoty musíme priniesť aj do ostatných krajín. Je to samozrejme jasné, keď sa pozrieme na situáciu v Džibuti, že tu je potrebná demokratizácia a voľby vo februári Eh, boli eh, spochybnené, došlo k mnohým zadržaniam, narušeniu ľudských práv, práv žien. Ženské práva sú eh, v ubohom stave. Videli sme aj masové znásilňovania. Samozrejme, že sa to musíme pokúsiť vyriešiť veľmi rýchlo. Je to ale veľmi náročné, pretože v mnohých krajinách, kde je islám, sú práva žien a ľudské práva považované za rozdielne veci. A preto my v e, Európskej únii musíme začať úplne od začiatku prostredníctvom vzdelávania, školenia a možno to priniesie zmenu. Ale ako som e, povedal, musíme vytvoriť veľký politický tlak preto, aby sme situácii v oblasti ľudských práv kontrolovali, aby sa táto zlepšila. Samozrejme, aby sa tomuto urobil koniec. Musí to byť koherentná demokratická práca, ale len zaslanie finančných prostriedkov nestačí, to nepomôže. Občianská spoločnosť potrebuje programy, vzdelávanie a tak ľudia zmenia svoje myslenie a pochopia, čo ľudské práva znamená, čo znamená demokracia, Zvyčajne, keď rokujeme s týmito eh, krajinami, oni nechcú akceptovať západné hodnoty. Ďakujem pekne. Pani Veržiat. Ďakujem, pán predseda. Najskôr som rada, že situácia v oblasti ľudských práv je konečne predmetom, v Džibuti je konečne predmetom ľudských predmetom nášho uznesenia. Uh, po toľkých rokoch nezávislosti venujeme pozornosť e, tejto krajine. Situácia je katastrofická, niektoré členské krajiny a Európska únia považuje túto krajinu za strategické územie. Sú tri vojenské základne, e, japonská, americká e, a hovorí sa o skutočnej veľmoci v tejto oblasti. Ale pokiaľ ide o uznesenie, Vojenské základne predstavujú pre Džibuty príjem a zabezpečujú trvalý rast. Rast e, a príjem pre koho? Pre diktatúru? To je isté. Ľudia v Džibuty, e, o tom pochybujem, či z toho niečo majú. 42% obyvateľov žije v hroznej chudobe, Ehm, ľudia sú negramotní, predovšetkým ženy, úbohé, džibutské ženy, ktoré trpia masívne um, hrozné činy. Dochádza k ženskej obriezke, mnohé sú znásilňované zo strany vojakov, nezamestnanosť e, je takmer všade prítomná, hlavne pre mladých. Títo mladí ľudia, tieto ženy, ktorí sú zdrojom opozície, Eh, vo februári 2013 došlo k voľbám a to malo byť signálom nádeje. Poprvýkrát sme tam eh, mali účasť opozície a viedlo to k víťazstvu koalície. Ale máme pochybnosti, či oficiálne výsledky e, sú spravodlivé, pretože stále nemáme oficiálne čísla. E, a teda odvtedy represie pokračujú, predovšetkým sú namierené na opozíciu. Salah Halis Jusus, 24-ročný mladík, zomrel po tom, čo ho príšerne mučili, mučila polícia. Uh, hovoríme, môžeme hovoriť aj pani, pani Itčavi, ktorá od maja 2010 je vo vezení bez procesu. Hamed Farah, líder opozície, ktorý mal odvahu vrátiť sa do svojej krajiny a začať demokratický boj, aj ten je uväznený. Takže áno, prestaňme mlčať, e, Djibouti musí e, si vyžaduje mírové riešenie, oslobodenie politických väzňov a skončenie represií. Ďakujem. Pani de Kaiser. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že každý videl Džibuti tak, ako si to želal. Pán Tanok ho naražal na francúzskú kuchyňu a ja chcem eh, pripomenúť, že eh, Medzinárodná organizácia pre potravinovú pomoc hovorí, že tisíce ľudí v Džibuti potrebujú potravinovú pomoc a to nemôže poskytnúť ani taká exkluzívna francúzska kuchyňa. Sloboda tlače, tak tu je Džibuti na 160. mieste zo 179. Takže to je jasné. Džibuti a Africký roh všeobecne sú strategické miesta pre stabilitu celej Afriky a pre našu bezpečnosť. Nemôže nás to viesť k nejakým ústupkom v oblasti demokracie a ľudských práv. Djibouti určite nie je jediná krajina, ani tá najhoršia krajina v africkom rohu, ale nie je normálne, že od volieb vo februári 2013 E, my sme žiadali o to, aby sme mali túto tému v časti naliehavé. A máme pochybnosti o férovosti týchto volieb, ktoré boli mierové, to už niečo znamená, ale pravdepodobne došlo k podvodom a od februára 2013 sa snažíme toto dať do časti naliehavé a represie sa zhoršujú. Od, roku 2000, od začiatku roku 2013 mimovládky a aktivisti v oblasti ľudských práv hovoria o ďalších tisícoch e, politických väzňoch. E, džibutský prezident 27. júna hovoril o dialógu s opozíciou. Táto opozícia je potlačaná, takže chyťme ho za slovo a aj my dokážme, že sledujeme túto situáciu v Džibuti a pozrime sa o 3, o 6 mesiacov na to, aký je úspech Džibuti v tomto medzinárodnom meradle a v oblasti demokracie a ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem. A teraz nasledujú frakcie. A rečníci za frakcie. Prvý má slovo pán Šťastný. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Vítam kroky voči politickej reforme, ktoré umožňujú opozícii, aby sa dostali do parlamentu, aby zasadli v parlamentných hlaviciach. Politické strany a národ Džibuty, Džibutska ukázali, že sú odhodlaní bojovať za budúcnosť Džibutska tým, že sa zúčastnili na voľbách. Obávam sa však, že Súčasná, súčasná situácia v Džibutsku, ktorý je hlavným hráčom pri boji s terorizmom a Pirátsku v regióne, je plná represí voči politickej opozícii a volám po okamžitom prepustení všetkých uväznených. Odsudzujem, pán predsedajúci, zvyšujúce sa násilie, sexuálne násilie voči ženám. Vláda musí zabrániť takýmto odsudenia hodným činom a potrestať páchateľov. Džibutsko musí ukázať, že je odhodlané bojovať za demokratické princípy a úctu k ľudským právam, aby mohlo napredovať a utožiť svoje zväzky s Európskou úniou. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pani Kresu za socialistov. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Situácia, politická situácia v Čibucku je veľmi znepokojujúca, pretože opozícia sa nemôže ujať e, moci po voľbách vo februári. Bola istá šanca demokratizácie tejto krajiny. Prezident bol zvolený veľkou väčšinou už v roku 2005, ale treba vyjasniť zneužitie moci a potenciálny volebný podvod – treba nestranné vyšetrovanie toho, čo sa udialo pri parlamentných voľbách a Africká únia aj Liga arabských štátov by mali zohrať významnejšiu úlohu pri e, vyhodnocovaní týchto volieb, aby sa opozícia a občania Džibutska nebali hovoriť verejne. Európska únia je jeden z hlavných donorov Džibutska a preto má priam povinnosť využiť toto partnerstvo, urobiť ešte viac v boji proti terorizmu a pirátstvu. Musíme bojovať za to, aby eh, boli ľudia gramotní a aby sa tento štát rozvíjal preč od autoritatívneho režimu. Ďakujem a teraz v mene ECR má slovo pán Čarnecký. Minúta. Myslím si, že problém otázke Džibutska nie sme osamonení, pretože je tu aj jasné stanovisko OSN. Takisto e, sú to alarmujúce správy od e, napríklad reportérov bez hraníc, tí, ktorých, e, ktorí sme udelili nedávno Sacharovovú cenu. A myslím si, že, že mohli by sme tu povedať slova um, chvíľa, že revolúcie sa vtedy e, ukazujú, keď e, nastal čas niečo zmeniť alebo niečo napraviť. A vyzeralo to tak, že voľby boli e, istým krokom vpred, ale ešte stále zostalo veľmi veľa vecí, ktoré treba vyriešiť. A práve o tom diskutujeme, hovoríme o, o násilí, násilí páchanom predovšetkým voči ženám. A tu je ešte veľa práce, ale tiež bolo by treba spomenúť aj určité pozitívne určitý, určité pozitíva, e, ku ktorým došlo po voľbách, ale myslím si, že musíme vyjadriť, že nám veľmi záleží na podpore demokracie v tejto krajine. Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, pán Paška na jednu minútu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Spoločenský prechod od systému jednej politickej strany k pluralitnej demokracii zvykne byť často sprevádzaný problémami, aké vidíme aj v džibutskom štáte

vzhľadom na materiálnu závislosť krajiny od stabilných príjmov z usa japonska a európy by sme pri dobrom koordinovanom spoločnom e, postupe mohli vytvoriť tlak a dosiahnuť takýto cieľ. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Obermajer e, za nezaradených na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Isté cesta od kolónie k demokratickému štátu určite je veľmi e, zložitá, ale to ešte neznamená, že na tejto ceste treba porušovať ľudské práva, tak ako sa to teraz deje v tejto krajine. Dochádza k e, násiliu tiež páchanom na ženách, na demonstrancoch a tak ďalej Európska únia chcela uvoľniť 40 miliónov ale pre, tiež nesmieme zabúdať na to, že Džibutsko je veľmi dôležitou strategickou krajinou, preto nesmieme aby, dopustiť, aby sa, vymklo, aby sa vymkla z rúk vôbec celkovo situácia v Adenskom zálive. Preto musíme vyzvať aj e, džibutskú vládu, aby okamžite zastavila útoky na opozíciu a opozičných e, lídrov a trež treba zverejniť výsledky parlamentných volieb detailne. Ja Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne teraz pani Esaja na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia v v oblasti demokracie v tejto krajine je naozaj v strašnom stave. Novinári sú neustále pod tlakom, rovnako ako opozícia. Nikto nemôže vládu ani kritizovať. Opoziční lídry a kritici vlády sú e, v ohrození, že sa dostanú do väzenia a už aj tak je tam okolo 6 tisíc politických väzňov a množstvo ľudí bolo zatknutých práve od februára od posledných volieb. Tiež táto krajina dostáva dostáva množstvo rozvojovej pomoci z Európskej únie. Najprv to bolo okolo 50 miliónov eur a Európska únia e, sa snaží zabezpečiť zabezpečiť to, aby tieto peniaze pomohli demokratizácii krajiny. Teraz pán Mirsky na jednu minútu, nech sa páči. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je uznesenie, ktoré sa týka situácie v Džibutsku a je to výborná práca kolegov tu v parlamente. Ja by som chcel doplniť do, len toľko, že demokracia v Džibuti zatiaľ neexistuje. Prezident Gila sa chová ako diktátor. Krajina je úplne závislá, e, alebo z 87% závislá od vonkajšej pomoci, ale zároveň je tam vysoká miera korupcie a trestnej činnosti e, v Čibucku. Preto by som chcel vyzvať parlament, aby nielen odporúčal niektoré aktivity, ale aby možno aj pritvrdil určitými finančnými sankciami, aby sa situácia v Čibucku zmenila okamžite. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Lisek na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Džibutsko by sme mohli pochváliť e, určite za účasť v protipirátskych operáciách, za to, že pomáha e, pri umiestňovaní európskych vojsk alebo francúzských, amerických, japonských. Tiež e, sa zúčastnil v rôznych operáciách, ktoré boli smerované na stabilizovanie situácie v africkom rohu. A tiež ich máme teda za čo pochváliť chváliť, ale tiež zároveň treba povedať, e, že to, čo sa deje po voľbách, teda o prenasledovaní opozičných e, vodcov, prenasledovaní a zatýkaní novinárov a tiež predstaviteľov mimovládnych organizácií a ich lídrov, to je niečo, čo určite musíme odsúdiť Európska únia musí sa k tejto veci vyjadriť a musíme apelovať aj na, vysokej, na vysokú predstaviteľku, aby za Európsku úniu vyslala jasný signál, že my takéto praktiky nepodporujeme a že od prezidenta Džibucka, predovšetkým od neho, pretože on tam má e, najväčšiu e, moc, aby teda sa vrátil smerom k demokracii. Predseda, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Kelly na jednu minútu. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Myslím si, že spravodajca zosumarizoval tento prípad, túto situáciu výborne. Bolo to naozaj nestranné a spravodlivé. Ak by sme sa spýtali občanov Európy, kde je Džibutsko, možno by nemali ani potuchy. Je to zvláštna situácia pretože Džibutsko je na strategickej časti sveta a preto sa oň zaujímajú aj veľké krajiny. Musíme povedať i to, že Džibutsko naozaj napreduje, odkedy získalo nezávislosť a to najmä od volieb vo februári, ako sa tu spomenulo. Treba však povedať aj to, že sú tu za, stále problémy s občianskými právami a že by sme mali vyvinúť viac úsilia, viac tlaku, aby prestalo najmä násilie voči ženám a politickým väzňom. Ďakujem. Ďakujem vám. Pán Tarabela má teraz slovo. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegovia, je veľmi dôležité, aby vláda štruktúry v Džibuti ukončili násilie a porušovanie ľudských práv. Treba zabezpečiť slobodu pre tlač a ďalšie slobody. Aj keď opozícia sa dostala z časti v moci, mnohí e, opoziční politici sú vo vezení a vystavení perzekúciám ľudia, ktorí sú ako politickí opozi- opozícia vo väzení, musia byť uvoľnení. Je niekedy nemožné pre novinárov vôbec sa dostať do Džibucka a získať spolahlivé informácie o situácii v krajine. To ukazuje, že sloboda tlače tam ešte stále neexistuje a že treba zabezpečiť, aby skutočné voľby prebehli transparentnou formou. Ďakujem. Pani Korhola, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, Djibouti ty hralo kľúčovú úlohu v boji proti piráctvu a terorizmu eh, na africkom rohu, odkedy krajina získala nezávislosť. Poprvý raz sa stalo tento rok, že opozícia zasadla v Národnom parlamente v Džibutsku. Napriek tomu krajina je ponorená do hlbokej politickej krízy čoraz viac ľudí sa ocitá vo vezení za to, že majú opozičné politické názory. Nemáme ani spolahlivé informácie o tom, čo sa v krajine vlastne deje. Minulý rok OSN, OSN e, podalo správu, že tisícky ľudí potrebujú potravinovú pomoc, násilie voči ženám a mnohé formy vrátanie znásilnenia, mrzačenia, ženských pohľavných orgánov a iných foriem násilia. Všetko toto má iste dopad na dobre životné podmienky žien na celej spoločnosti. Džibutsko síce podpísalo dohodu z Kotonu a zaviazalo sa rešpektovať ľudské práva a právny štát a demokraciu, ale ešte má pred sebou dlhú cestu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Han, pán komisár Han. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, ctené poslankyne, ctení poslanci Európskeho parlamentu. Džibutsko je dôležitým partnerom Európskej únie je istým bodom stability v krehkom regióne na rohu, africkom rohu. Pokúša sa spolupracovať s medzinárodnou kom- komunitou a takisto s ďalšími oblastiami eh, medzinárodného spoločenstva. Sú tu rozličné misie UN for Natalanta, LCDP. E tak ďalej, je e, Džibuts, Európska únia je kľúčovým partnerom Džibutska napríklad v energetike a pri záležitostiach súvisiacich s vodnými cestami. Oceňujeme opatrný, postupný e, postupné napredovanie Čibutska na svojej politickej ceste, čo dokumentujú aj voľby vo februári 2013. Politická zrelosť a rozširovanie politického priestoru však sa nedie dostatočne rýchlo, pretože keď sa politická opozícia rozhodla zúčastniť sa všeobecných volieb, nebolo to úplne všetko v poriadku, ale prebehlo to pokojným spôsobom. E, obavy sa týkali e, transparentnosti a toho, že sa volebné výsledky publikovali s oneskorením a že niektorí členovia opozície, ich, ich práva neboli zachované. Džibutsko sa snaží otvárať politický priestor a umožňovať alternatívne názory, aby bolo, a aby bolo možné dosiahnuť rozvoj a stabilitu, bude musieť na tejto ceste pokračovať. Džibutsko sa hlási k demokratickým princípom, k právam a slobodám, ktoré sú zakotvené v národných, regionálnych a medzinárodných záväzkoch, ktoré sa týkajú ľudských práv a taký, takých záväzkov, ktoré sa týkajú slobodných volieb. Vláda aj zástupcovia opozície oznámili, že začali dialog a dúfame, že naozaj budú veci sa odvíjať tým správnym spôsobom. Vysoká predstaviteľka Európskej únie vyhlásila, že podporuje dialog a je proti konfrontácii, verí, že mierové a konštruktívne rokovania medzi týmito dvoma stranami, e, ku ktorým bude prizvaná aj občianská spoločnosť, sú tým správnym spôsobom, ako konať. Uvidíme, či sa nám podarí pracovať e, v súčinnosti, aby sa dosiahol národný konsenzus, aby mohlo Džibutsko napredovať. Ľudia v tomto regióne potrebujú mier, potrebujú stabilitu, potrebujú právny štát, dobrú správu vecí verejných a úctu k ľudským právam. OSN aj EU podporujú tento proces a spoločne spolupracujú s každým v Džibutsku, aby sa nastolila demokracia a trvalo udržateľný rast. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem vám, pán komisár. Ešte máme 6 návrhov na uznesenie k tejto veci. E, rozpráva sa však ukončila a hlasovať sa bude aj rozpráv. Ďalším bodom na programe je situácia v Nigerii.